Kolegovia, poprosím, posaďte sa. Takže máte nemeckého predsedu, musíte byť veľmi opatrní. Naozaj je pre mňa cťou, že môžem vás všetkých eh, privítať na ustanovujúcom zasadnutí vyšetrovacieho výboru pre preskúmanie údajných e, porušení práva a zlej administratívy pri uplatňovaní práva Európskej únie v oblasti prania špinavých peňazí, daňových únikov a obchádzania daňových pravidiel. E, skrátka je pana. Nechápem, ako ste z týchto slov spravili skrátku pana. A nechápem to, ale každý asi chápe, aké e, je východisko tejto skratky. V prvom rade chcem vyhlásiť toto zasadnutie za otvorené. Za začiatok chcem všetkým pripomenúť, že našim, našou dnešnou úlohou je vytvoriť a zvoliť byro tohto e, výboru, predsedov, podpredsedov, a to v súvislosti s pravidlom 189 a 204 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. V prvom rade budeme voliť predsedu a následne podpredsedov tohoto vyšetrovacieho výboru potom oznámime aj zároveň e, mená trvalých náhradníkov, ktorí budú hlasovať. E, v hlasovaní tie musí byť oznámené a ak budú robené nejaké zmeny, tak ako to nahlasili jednotlivé skupiny, musí to byť nahlasené byru a to ešte pred voľbami. Zatiaľ som žiadne oznámenia o nových náhradníkoch nedostal, takže budeme sa držať toho zoznamu tak, ako bol nahlásený a ako ho e, notifikovali jednotlivé politické skupiny. Dovolte mi si to verifikovať. Už som to urobil, spočítal som, že e, kvórum pre hlasovanie sme dosiahli, takže viete, že to je jedna štvrtina riadnych členov. Máme tu viac ako 17 e, členov nášho výboru a pevne verím, že aj naďalej budeme mať takúto dobrú účasť, ako máme aj dnes pre naše ustanovujúce zasadnutie. That brings me directly to the number one. Dostávam sa teraz k bodu 1 na programe rokovania a tým je voľba predsedu. Rád by som si vypočul, aké sú nominácie. Chcem vám pripomenúť, že kandidát musí byť nominovaný buď politickou skupinou alebo minimálne 5% členov výboru, aby, ste, aby som vám pripomenul, aký je rokovací poriadok a Čakám na prekladanie návrhov. Pán Rosaty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene skupiny EPP by som rád predložil kandidatúru nášho kolegu Wernera Langeho. Veľmi všetci dobre poznáme Wernera Langeho. Je to skúsený poslanec, bol v Európskom parlamente už viac ako 20 rokov Ehm, okrem iného ehm, bol aj vo výbore Ekon, má naozaj široké spektrum skúseností a poznatkov z ekonomických a daňových oblastí a bol by naozaj mimoriadne dobrým kandidátom na predsedanie tohoto vyšetrujúceho výboru. Ďakujem pekne. Máme tu nomináciu od skupiny EPP, ktorým je Werner Lange. Ehm, Werner Lange je aj plným členom tohoto výboru. Chcem sa ospýtať, či je pripravený prevziať toto bremeno a zároveň, či splnil a podpísal vyhlásenie o konflikte záujmov a finančných záujmoch. Pán Lange, nech sa páči, ďakujem pekne za vašu podporu, všetko je vybavené. Akceptujem túto nomináciu. Takže, takže beriem to tak, že, ste to, že to akceptujete a že ste urobili vyhlásenie vašich finančných záujmov. Takže je na vás, či to budete akceptovať e, po aklamačne alebo nie, keďže iných kandidátov nemáme. Dobre, takže rád by som pána Langeho vyhlásil za predsedu tohoto všetrovacieho výboru a to mi dáva priestor, aby som si s ním vymenil miesto na sedenie. <laughs> okay. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za túto veľkú podporu. No a rád by som teraz zabezpečil to, aby výbor pana ehm, bol, aby výbor pana pracoval ľahko, transparentne, zrozumiteľne a aby sa to dobre prejavilo v našej konečnej správe. A prejdem teraz do Nemčiny. In Deutsch budem hovoriť po nemecky. Máme zabezpečené tlmočenie. Ak sa tak obzera, máme zabezpečené tlmočenie do všetkých e, jazykov členov. Takže ešte raz po nemecky sa chcem veľmi pekne poďakovať za prejav dôvery. Je to dôležitá úloha. E, parlament musí totiž preukázať, že spravodlivosť v daňových otázkach pokiaľ ide o e, daňovú e, legislatívu, e, v prvom a druhom prípade je dôležité, žiadam kolego, aby pracovali s dobrými výsledkami. Vyšetrovací výbor je jedným z nástrojov, ktorý máme aby sme e, prejavili svoje stanovisko voči ostatným členským štátom a európskym inštitúciám. A v tomto smere e, aj zo svojej funkcie e, prosím vás o dôveryhodnú spoluprácu so všetkými kolegami, vrátane koordinátorov. A teraz budeme voliť podpredsedov a dúfam, že na konci nášho pôsobenia preukážeme dobré výsledky. Ďakujem veľmi pekne za prejav podpore. A teraz e, náš program, druhý bod. Pôjde o voľbu e, podpredsedov. V závroch e, plena sa hovorí o tom, že výbor bude mať štyroch podpredsedov. Tento vyšetrovací výbor, máme tu návrhy, prvom rade sa chcem opýtať, či ešte predtým, ako pristúpime k hlasovaniu, či sa chce niekto prihlásiť o slovo. Podľa všetko tak tomu nie. Takže voľba prvého podpredsedu. Ide o dohodu generálneho sekretára Tara, ktorý mi predložil prvým podpredsedom, e, bude kandidát skupiny SAD. A teraz prosím o návrhy. Kolega Simon. Pán kolega Simon. mene skupiny SAD chcel by som predložiť našu kolegyňu Anu, Anu Gomeš. Aj tu Vláde to, čo sa práve predložilo. Najprv musíme e, e, e, konštatovať, či ešte predtým, ako budeme hlasovať, je to súhlas podpredsedu a či máme uznašanie schopné uzavršenia schopnú schôdzu. Máme e, nejaké ďalšie návrhy v mene ostatných politických skupín, okrem skupiny SAD? Tak tomu nie. E, pani Gomeš je prítomná, áno, sedí priamo oproti mne chcel sa opýtať, či e, potrebujeme nejako e, menovite hlasovať. Môžeme potom zvoliť pani Gomeš aklamačne. Blahoželám pani kolegyňa a poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesto. A teraz e, v súvede s e, návrhmi, ktoré sú schválené, pôjde o post druhého podpredsedu a skupina EKR má právo ponúknuť, e, teda máme návrh od skupiny EKR, máme nejaké ďalšie návrhy? Ďakujem pekne, pán predseda. V mene skupiny EKR by som chcel nominovať do pani Pirko Rucho Leinen sedí po mojej ľavici. Chcem ju nominovať do postu druhej podpredsedničky Ďakujem veľmi pekne. Máme e, ešte pred e, voľbou ďalšie návrhy? Nie. E, chceme hlasovať tajne? Nie. Takže poprosím vás o zvolenie aklamačnou metodou. Damit ist Frau Pirko... Pani Pirko Örnal Lennon sa stáva druhou podpredsedničkou. A teraz právo navrhnúť e, e, tretieho podpredsedu e, má skupina GUE. Um Poprosím vás o návrh. Kto vystúpi s návrhom? Vážne pán predseda, ďakujem pekne v mene Európskej zjednotenej ľavice. Navrhujem pána Fabia Demaciho. Takže navrhuje sa pána Fabio Demaci. Máme nejaké ďalšie návrhy? Nie. Chceme hlasovať eh, menovite? Nie. Takže aj potom e, volíme pána Demaciho. Srdečne blahoželám. A poprosím vás, aby ste zovili tu miesto v predsedníctve. A teraz štvrtý podpredseda. Mm, mm, právo navrhnúť kandidát majú zelený pán Gigold. Ďakujem, pán predseda. V mene zelených by som chcel navrhnúť Eva e, Žuli, to je veľmi rešpektovaná a e, e, kolegyňa, ktorá má veľmi pevný postoj a bývala kandidátka na post prezidenta Francúzska, takže navrhuje sa pani Eva Žolí v mene Zelený. Máme nejaké ďalšie návrhy? Nie. Chceme hlasovať e, tajne? Nie. Takže môžeme aj e, zvoliť pani e, Evu Želi a klamačne. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt äh, wie im... Takže, vážne dámy a páni, máme teraz e, jedného predsedu a štyroch e, podpredsedov. Máme nejaké ďalšie pripomienky alebo návrhy? Nech sa páči, kolega Simon. My sme e, e, e, veľmi mali konstruktívnu diskusiu o skladbe tohto výboru a preto si myslím, že mali by sme uzavrieť voľbu predsedu a podpredsedov tiež a, a konstruktívne. Viaceré politické skupiny prejavili záujem o piatého podpredsedu v mene skupiny ALDE. E, e, to sa nesmie stať, pretože najprv konferencia predsedov stanovuje počet e, podpredsedov, ale chcel by som navrhnúť, aby v prípade, že viaceré politické strany podporili tento návrhy, poprosíme konferenciu predsedov, aby sa toto témou zapodevali a umožnili zvoliť v mene skupiny Alda 5. podpredsedu. Eh, chce sa k tomu niekto viedriť? Považujem to za rozumné, ale ak eh, to správne vidím, potrebujeme tu schválenie predsedníctva predsedu, pretože na plenie sa eh, hovorilo o štyroch podpredsedov. Pán Rosati, nech sa páči. Pán predseda, v mene skupiny PP e by som chcel podporiť tento návrh Naozaj si myslím, že je dôležité mať v predsedníctve tohto e, vyšetrovacieho výboru aj zastupcu skupinu, skupiny ALDE. Pokiaľ ide o postup, najprv potrebujeme získať e, e, e zvolenie a potom budeme o tom hlasovať. Takže mm, mm, po, e, urobíme to po, na ďalšej pravidelnej schôdzi, po ustanovujúcej schôdzi. Máme nejaké námietky proti tomu, aby sme pripravili tak, takýto list? Nie, to znamená, e, že táto požiadavka, ktorú predložili sociálne demokrati a ktorú potrobu, e, podporili e, predstaviteľe PP, s tým súhlasia aj všetci ostatní. Správne? Áno, potom by som chcel navrhnúť, aby liberáli potom, ako napíšeme list a dostaneme to schválenie, aby na prvé pravidelné zasadnutie našej, našho výboru pre, pripravili kandidatúru tým, sme uzavreli e, bežný program. Samozrejme máme určitú e, prípravu zo strany sekretariátu a po týchto prípravách e, informujem vás o tom, že po ustanovujúcej schôdzi sa bude konať prvá schôdza koordinátorov a potom sa ráta s tým podľa harmonogramu, že prvé pracovné stretnutie sa bude konať 29. septembra. Mm, mm, mm, e, sekretariat e, preskúmol tieto možnosti, e, aby našiel takéto možnosti. Máme tu viacerých predstaviteľov Vibro Econ a, a Libe s tým, aby sme začiatkom v polovici septembra urobili dve ďalšie schôdze koordinátorov, kde sa E, e, rozhodne o ďalšom e, postupe. Máme tu návrh sekretariátu ohľadom prvej schôdze. V tom prípade pôjde o vypočutie novinárov, ktorí odhárali panamské dokumenty, Panama Papers. Máme nejaké pripomienky k tomu? Nevidím žiadne. Chcel by som e, vám ešte raz veľmi pekne poďakovať. Cieľ e, e, nášho výboru je jasne stanovený v úlohe. Pôjde o preskúmenie porušenia práva Európskej únie a nesprávneho postupu v prípade daňových podvodov, vyhovanie sa platenie dane v súlade s príslušným článkom rokovacieho poriadku. Takisto budeme hovoriť o E, nedostatku na strane komisii príslušných úradov členských štátov a takisto členských štátov e, e, pôjde o danie stanovenia 1 a 2 a z hľadiska budúcej legislatívy treba vytvoriť aj verejný tlak. Vieme, že najmä členské štáty sa rozhýbavajú veľmi pomaly a e, parlament je kontrolným orgánom e, e, komisie a mali by sme veľmi vážne brať to, pokiaľ ide o rozhodnutie taxi 1 a 2. Pôsobenie parlamentu bude 12 mesiacov od 8. júna. Oficiálne sa to zverejnilo 16. júna to znamená, že náš mandát, bez toho, aby sme žiadali o jeho predlženie, sa skončí v júni 2017. To znamená, že počas pléna 2017 musíme e, e, buď E, musíme uzavrieť náš mandát, e, pokiaľ e, nebudú dôvodné jeho predlženia. Myslím si, že za predpokladku intenzívnej spolučnosti všetkých, všetkých členov to je dosiahnutelné. Dúfam, že budete všetci prítomní na našich zasadnutiach, budete intenzívne pracovať Mám aj ďalšie funkcie ako predsed, ale vždy som trval a, e, a sledoval e, na e, prítomnosti takisto počas siest našej delegácie do Ázie som dbal o to, aby sa nezúčastňovali členovia delegácií, ktorí sa nezúčastňujú bežných zasadnutí, aby sa nezúčastňovali výjezdov. Ďakujem pekne. A na záver sa opýtam, či máme ešte nejaké ďalšie poznámky. Pán kolega Tojera. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážne kolegovia, vážené kolegyne. Viem, že teraz možno nie je to správne miesto, ale je známe, že chceme tu mať aj spolupravodajcov. O tom sa bude hovoriť e, Indie Chcel by som len oznámiť kolegom a kolegyňam, že e, ostatné politické krajiny navrhnú ako spolu spravodajcu českého kolegu Ježika. Ďakujem pekne. Je to neoficiálna dohoda e, s tým, aby sociálne demokrati mali nejaký e, návrh v tomto smere. Je to v súlade s rokovacím e, poriadkom a potom, ako ukončíme e, formálne postup, oznámim naše rozhodnutie. Ďakujem pekne, pán Simon. Mám e, preto pochopenie, neexistuje dôvod, aby sme kladli následné otázky. Zdá sa, že nik iný sa nehlasil slovo, tým je schôd za ukončený. Ďakujem pekne za účasť, za prítomnosť, ďakujem tlmočníkom a prajem vám e, dobrú dovolenku.